Pokračujeme v eh, programe rokovania. Máme na programe krátku prezentáciu správ. Najskôr Európska obrana únia. Spravodajca je pán Urmas Spajet. Máte slovo na 4 minúty. Ďakujem, kolegyne, kolegovia.